Zapisnica zo včera bola už rozdaná. Máte nejaké pripomienky včerajšej zápisnici? Predpokladá sa teda, že táto zápisnica je týmto schválená.